Novým Zélandom Na 5 minút dostáva slovo pán Lange, nech sa páči, ako autor otázky. Ja, dankeschön, Herr Präsident. Ďakujem, pán predseda. Vážne kolegyne, kolegova, vážny pán komisár, v novej obchodnej stratégii sme si vypočuli a dočítali sme sa, že mm, globálne siete Eh, hodnotové siete, najmä v eh, regióne Tichomoria a v juhovýchodnej Ázie. Eh, tam sa sústreďujú a že to bude stredobodom obchodnej pozornosti celého sveta a práve vzhľadom na uzavretie dohody, Tichomorskej dohody z USA a 11 partnermi. To vytvára ešte väčšiu relevantnosť tejto dohody a, dohody a bolo by len logické, že my vzhľadom na zlepšenie našich vzťahov s Austráliou a Novým Zélandom a na dlhodobú kvalitu týchto vzťahov, že by sme sa tiež k tomuto trendu pridali. My sme v Európskom parlamente zorganizovali seminár na túto tému a venovali sme sa veľmi podrobne tejto téme tiež na rokovaniach výboru pre vnútorný obchod. A v tomto smere je jednoznačné, že na jednej strane máme už teraz veľmi úzku spojitosť v hodnotách s Austrálou a Zelandom. Máme podobné demokratické systémy a tiež podobné predstavy v ekonomickom zmysle a fungovaní spoločnosti a preto naozaj tých spojiviek medzi nami je veľa. Austrália je z hľadiska objemu obchodu na 21. 21. mieste EÚ a Nový Zéland na 51. mieste, teda nie je to celkom e, centrom našej hospodárskej činnosti a výmeny, ale tiež e, to nie je úplne bezvýznamné miesto. Na druhej strane sú tu aj citlivé sektory, najmä v sektore poľnohospodárstva, um, spracovania mlieka, cukru, um, o tom sa veľmi intenzívne diskutuje, ale tiež e, v sektore mesa ako aj e, v otázke oviec e, a očího mesa, aj, e, aj jahňacieho mesa. Čo sa týka um, obchodných známok, aj o tom sa veľmi intenzívne diskutuje v kontexte Austrálie, Nového Zelandu a EÚ, ale sme teraz v procese vytvárania globálnych pravidiel. Toto je nevyhnutné a potrebné vzhľadom na existenciu globalizovaného sveta. Ja som presvedčený, a ja osobne, aj celý náš výbor, že tieto pravidlá by sa najlepšie um, robili spolu s krajinami, ktoré uh, vnímajú dianie okolo nás uh, podobne alebo rovnako a majú podobné štruktúry. Ja som teda presvedčený, že ak uh, budeme rokovať s Austráliou a Novým Zelandom, mali by sme byť uh, ambiciózni a ambicioznejší ako v prípade transtichomorských dohôd v kontexte USA. Zatiaľ ešte nemáme k dispozícii dopadové e, štúdie ani hodnotenie rozsahu, preto budeme potrebovať potrebnú analýzu dopadov e, takýchto obchodných dohôd a to najmä vo svetle otázky e, schopností Európskej komisie. A tu, pán komisár, by stalo za pozornosť aj to, že tento rok poprvýkrát sa znížil počet pracovníkov DG eh, pre obchod vzhľadom na to, hlavné výzvy v oblasti obchodu eh, sa nebudú môcť pracovať. Ja som presvedčený o tom, že obchodná politika je kľúčovým nástrojom európskej politiky a preto potrebujeme aj eh, dostatočné vybavenie, personálne vybavenie DG pre obchod. My tu zastupujeme záujmy občanov aj Európskej únie a na to je potrebná transparentnosť a jasnosť a preto sme položili otázku na ústne zodpovedanie, ktorá bude spojená na druhej plenárnej schôdzi v februári aj s uznesením, mm, um, keď je otázka, prečo práve teraz by sa mali začať rokovania, aké rizika pre nás vyplývajú z TTP a tiež aké dopady by mala dohoda za Austráliou a Novým Zelandom v celom regióne Tichomoria aj v východnej Ázii a tiež, aké časové faktory sú relevantné v tomto kontexte. Toto všetko chceme vedieť od komisie. Ďakujem za pozornosť. Merci, Ďakujeme pekne. Dáme slovo i hneď pánovi komisárovi Nimicovi v mene Európskej komisie. Ďakujem, pani predsednička, vážení poslanci. Austrália a Nový Zéland sú partnermi Európskej únie, ktorí sú našimi spojencami, máme s nimi spoločných naozaj veľa hodnôt a spoločných prístupov a posilnenie týchto vzťahov je prioritou. A preto v roku 2015 Európska únia uzavrela rokovania pre vytvorenie um, politickej rámcovej dohody aj s Austráliou a Novým Zélandom s cieľom eh, ďalšieho posilnenia týchto partnerstiev na základe spoločných hodnôt a zásad, akým je dodržiavanie princípov demokracie, eh, ľudských práv, základných sobôd, tiež princípov právneho štátu, ako aj spoločného presadzovania medzinárodného mieru a bezpečnosti. Európska únia má zdravé a vyzreté eh, obchodné investičné vzťahy aj s Austráliou, aj s Novým Zélandom. Európska únia je najväčším zahraničným investorom taktiež najvýznamnejším partnerom v oblasti obchodných služieb a tiež najvýznamnejším obchodným partnerom v obchode s Austráliou. Taktiež Európska únia je e, v prípade e, Nového Zélandu najvýznamnejším zdrojom dovozu tovarov, druhým najvýznamnejším dovozu služieb a taktiež významným investičným partnerom. Austrália a Nový Zéland uzavreli obchodné dohody s Čínou, ASEANom, Japonskom, Koreou, USA a nedávno aj e, v rámci transtichomorského partnerstva. To znamená, že európsky vývozcovia služieb, tovarov a tiež investori sú v nevýhodnejšej pozícii ako ich konkurenti v týchto krajinách, ktoré som spomenul. Napríklad z praktického hľadiska auta dovážené z Európskej únie budú ako jediné musieť platiť clo v Austrálie. Európska únia je najvýznamnejším investorom v Austrálii a druhým najvýznamnejším na Novom Zélande, ale ešte stále čínsky investori majú jednoduchší prístup k austrálským a novozélandským e, projektom na základe svojich e, dohôd o voľnom obchode. Európska únia má tiež výrazný záujem na verejnom vládnom obstarávaní. Chceme doplniť e, záväzky Austrálie Nového Zélandu na úrovni VTO z hľadiska dohody o verejnom obstarávaní vlády. V prípade Európskej únie Existuje viacero citlivých hospodárskych produktov, ako napríklad eh, mliečne výrobky, eh, taktiež eh, hovedzie meso, jahňacie meso a cukor. Je jasné, že vzhľadom na tieto citlivé témy v kontexte napríklad Japonska a Kóreji v prípade týchto krajín sa podarilo uzavrieť dohody o obchode e, s Austráliou a Novým Zélandom napriek týmto citlivým témam a to nám dáva signál, že aj takéto citlivé témy sa dajú v dohode opatriť. Isté, že stojí za spomenutie aj to, že Austrália a Nový Zéland už majú preferenčný prístup e, na trhy Európskej únie v prípade týchto citlivých výrobkov e, vyplývajúc z rôznych bezcolných kvót. Pokiaľ ide o zemepisné označenie, prístup Európskej únie je iný od prístupu Austrálie a Nového Zélandu. Nový Zéland oznámil, že chce zaviesť do praxe svoje zemepisné označovania na registráciu vína a alkoholu. V prípade Austrálie už máme dohodu o víne, ktorá pokrýva zemepisné označenie vín. Chceme dosiahnuť plnú ochranu zemepisného označovania a nad rámec len vín, alkoholu, vrátane potravín taktiež. Chceme, aby tieto rokovania o voľnom obchode poskytli príležitosť hľadaniu riešenia v týchto oblastiach na posledných stretnutiach medzi predsedníctvom predsedom komisie rady a tiež predsedom vlád um, Austrálie a Nového Zélandu v minulom roku sa dospelo k dohode o tom, že sa začne e, pripravovať priestor na e, začiatok rokovaní o voľnom obchode s Austráliou a Novým Zélandom. Komisia chce vykonať svoju dopadovú štúdiu vrátane e, procesu verejného pripomienkovania a paralelne taktiež prebehne proces analýzy rozsahu. Obe tieto, obe tieto procesy musia byť uzavreté predtým, než si komisia vyžiada povolenie od rady na začiatok rokovaní. Komisia bude informovať Európsky parlament prostredníctvom výboru INTA a monitorovacej skupiny INTA pre Austráliu a Nový Zéland. Budem vás informovať o aktuálnom dianí v tomto významnom procese a v jeho pokračovaní. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán komisár. Kolegovia, ako ste si možno všimli, predchádzajúca rozprava bola dosť dlhá, máme teda istý časový sklz. Je mi ľúto, ale chcem vás požiadať, aby ste naozaj striktne dodržiavali rečnícky čas. I nedávam slovo pánovi Kasparimu na dve minúty v mene PP. Vážená pani predsedajúca, stený pán komisár, som naozaj vďačný, že dnes máme možnosť hovoriť o téme Austrália a Nové, Nový Zéland, o týchto dohodách o voľnom obchode oboch. Je taká situácia, že len málo členov VTO by bolo, s ktorými ešte nemáme uzatvorené dohody o voľnom obchode, respektíve ktorými práve o nich nerokujeme. Ich asi 6 presne. A keď sa pozrieme na to, ako, sú, akom postavení sú Austrália a Nový Zéland, ako zdieľame mnohé hodnoty a e, mnohé presvedčenia, preto je to jasný argument, prečo by sme mali naliehavo začať takéto rokovania. A po druhé, máme situáciu, že s mnohými krajinami v rámci tohto regiónu sme už uzavreli tie rokovania, alebo ešte prebiehajú. Keď sa pozrieme na rokovania s Južnou Koreou, to to funguje. Keď sa pozrieme na dohodu o voľnom obchode s Japonskom a inými krajinami regiónu, ktoré prebiehajú, hovoríme o dohode o ochrane obchodu s Čínou, tak je podľa mňa naliehavo dôležité, aby sme zabezpečili aj takúto solidnú bázu, pokiaľ ide o rokovania z Austráliou a tie vzťahy obchodné z Austráliou a s Novým Zelandom, aby to bolo na novo aj právne postavené. E, pokiaľ ide o ten nový mandát na rokovanie, tak je dobré. Mohli sme konštatovať, že záujmy všetkých súčasných strán boli zohľadnené. Máme dôvod e, domnievať sa, že veľmi skoro zohľadňujeme tých, ktorí majú nejakým spôsobom hospodárske záujmy v Austrálii a v Novom Zélande, aby sme hovorili o našich hospodárskych zájmoch, ale bolo by dobré, keby sme hovorili aj s tými subjektami, ktoré majú isté obavy. Počuli sme nedávno nejaké želania a kritiku zo strany polnospodárov Niektoré európske regióny, hlavne tie, ktoré sú vzdialené, tie vyjadrili ste obavy a už teraz vás chcem vyzvať, aby ste využili e, túto možnosť zo strany komisie dobre načúvať, aby ste patričným spôsobom ten mandát prispôsobili e, tým želaniam a túžbám všetkých. A ja viem už v tejto chvíli povedať, že my ako parlament e, potom budeme prezentovať naše pozície k mandátu, ktorý predstaví Rada. A teraz e, pani Graslander Heinz. Vážená pani predsedajúca, vážený pán komisár, e, drahé kolegyne, kolegovia, dohoda s Austráliou a s Novým Zélandom nemôže byť v žiadnom prípade samoučelná, nemusia byť prostriedkom k cieľu, k dosiahnutiu cieľa, to znamená musia mať výhody pre občanov. Očakávame hospodársky rast a s tým sa viaže aj rast pracovných miest. Osobitne dôležité je pre nás, aby tie európske štandardy neboli znížené, tak ako aj by sme zabezpečili aj zachovanie ochrany verejných služieb, ale aj duševné vlastníctvo a zemepisné označenie pôvodu a predovšetkým oblasť polnospodárstva ako jeden z najcitlivejších oblastí, jedna z najcitlivejších oblastí, aby boli ochraňované. Dodržiavanie pracovných a sociálnych štandardov, ako aj štandardov životného prostredia, tie majú pre nás e, maximálnu prioritu. Tu sme neochotní na žiadne kompromisy. Preto e, chceme, aby tam bola veľmi ambiciozná kapitola o trvalom, trvalej udržateľnosti. E, my sme za transparentnosť týchto rokovaní a za zapojenie občianskej spoločnosti do celého procesu. Ďakujem pekne, pani McClarkin. Minúta za ECR. Kolegyne, kolegovia, EÚ má teraz možnosť počas nadchádzajúcich rokov vyrokovať moderné e, dohody o voľnom obchode vhodné 21. storočia s partnermi, ktoré majú rovnaké zmýšľanie ako Austrália a Nový Zéland. To sú krajiny dve Commonwealthu, s ktorými zdieľame spoločné hodnoty, mieru rozvoja a historické a kultúrne vzťahy, väzby. Takisto sa zaviazali k tej multilaternej agende v rámci VTO Zároveň Austrália a Nový Zéland majú rovnaké ambície, pokiaľ ide o otvorenie nových odbytových trhov na bilaterálnej úrovni, čím poskytujú EÚ možnosť posilniť vzťahy EÚ Tichomorie. Ako sme počuli, tak pristupujú k takýmto rozhovorom takým prístupom Bianco, takým bielo, ešte nepopísaným, celej tej škále, čiže máme skutočnú možnosť vyrokovať ambiciozný nový model e, obchodnej dohody, ktorý bude dostatočne odvážny, aby riešil otázky moderné a moderné výzvy, ako je i hospodárstvo, elektronické obchodovanie a takisto pravidla ohľadom pôvodu. Takisto sa to týka aj malých a stredných podnikov, ktoré budú veľmi dôležité. Ja budem podporovať tieto rokovania a ja dúfam, že čo skoro. Um, ehm, mali ste minútu um, na pripomenutie. Pán Takula. E, vážená pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia, príjemný deň. Som presvedčený, že táto otázka na ústne zodpovedanie na komisiu a pokiaľ ide o výsledky výboru INTA, pokiaľ ide o otvorenie rokovaní o obchode o voľnom o dohode o voľnom obchode s Austráliou a s Novým Zelandom, tie sú dôležité. EÚ aktívne rokovala dohody o voľnom obchode s mnohými tretími krajinami už viacero rokov, vytvárajúc stabilné ekonomické vzťahy, ktoré umožňujú ekonomický rast a spôsobujú, že sme menej zraniteľní v čase nestability, ale ešte stále zaostávame v tejto oblasti. EÚ je jediným veľkým obchodným blokom, ktorý nevyrokoval dohodu o voľnom obchode s jednou z najdôležitejších globálnych ekonomík Austráliou. Toto je o to viac prekvapujúce pretože EÚ má dlhú tradíciu tak s Austráliou aj s Novým Zélandom, s veľmi úzko v mnohých oblastiach a takisto máme tie isté základné hodnoty. Okrem toho by sme nemali byť vynechaní e, z toho okruhu, ktorý tu vzniká, ktorý sa tu buduje okolo Austrálie, Nového Zélandu, Ázie a Severnej Ameriky Prehlbením a posilnením spolupráce a dobrých vzťahov s týmito krajinami by sme mohli nastaviť medzinárodné štandardy a podporiť spravodlivé a udržateľné hodnoty pre obchod. Ja teda musím položiť nasledovnú otázku. Prečo EÚ ešte nezačala rokovania s Austráliou a Novým Zélandom? Tak EÚ, ako aj Austrália a Nový Zéland, sa jasne vyjadrili, že sme ochotní začať tento proces a som silne presvedčený, že všetky tieto krajiny by mali prospech z takejto dohody ako tomu bolo v prípade iných rokovaní o dohodách o voľnom obchode, mali by sme moc e, rokovať o podstate, o tom obsahu e, dohody o voľnom obchode dohody o voľnom obchode. Ja skutočne dúfam a naozaj apelujem na komisiu, aby začala pripravovať e, ten rozsah tej dohody veľmi skoro, aby sa plne zaviazala k tým ďalším krokom smerom k, rokovaniu, k vyrokovaniu vzájomne prospešnej dohody s Austráliou a Novým Zelandom. Teraz pani Sanchez Caldentej. Minúta. E, ďakujem pekne, pani predsedajúca, vážený pán komisár. Dogma je návrh, e, ktorý, o ktorom sa ľudia domnievajú, že je nepopierateľný. A zdá sa to byť všetko v tom evidentnejšie a zrejmejšie, čím viac sa to opakuje. Tu počujeme, že riešením krízy je posilnenie vnútorného dopytu. A preto tu vzniká tá horúčka tá žiadostivosť po dohodách o voľnom obchode. Ľudia hovoria, že to je jediný spôsob, ako napredovať a ehm, my hovoríme o tom, že zatiaľ, čo sme podpísali mnohé iné dohody, tak nám utiekli Austrália a Nový Zeland. Dúfam, že nás nebude viesť z dogma pri našom uvažovaní, keď budeme chcieť e, upraviť naše vzťahy s Austráliou a s Novým Zelandom. Musíme sa pozrieť, ako to bude prospešné pre zamestnancov, že životné prostredie a či to bude na prospech aj zdravotnej starostlivosti v týchto troch stranách Ehm, vy naďalej ale pracujete v mene nadnárodných spoločností. Z toho vyplynie, že my budeme mať problém obraňovať záujmy tých, ktorí sú marginalizovaní a ktorí sa trápia. Dobre, voľný obchod áno, ale nie takto. Ehm, pani Hojbuch, minúta a pol. Ďakujem pekne. Polnospodárske produkty sú pre Austráliu a osobitne pre Nový Zeland dôležité vývozné produkty a preto by pri e, výsledkoch alebo takých efektoch potenciálnej dohody s Austráliou a s Novým Zelandom skutočne mali by sme klásť veľký dôraz na polnospodárstvo. Bohužiaľ, v návrhnutom návrhu uznesenia nič nie je ohľadom tejto témy. Produkčné náklady na mlieko na Novom Zelande sú výrazne nižšie v porovnaní s nami, napríklad v Nemecku E, sú o 10 centov vyššie ako na Novom Zélande a pán Lange už povedal, e, máme problémy pri hovedzom mese, pri ovčom mese, ale aj pokiaľ ide o cukor, boli tam problémy. Európsky mliekarenský a mesový priemysel už čas je vystavený veľkému tlaku, už dlho nedostávajú dosť peňazí výrobcovia a to aj z dôvodu európskej politiky, ktorá platí pre tento oblasť vždy sa kladie dôraz na, na exportnú ofenzívu a nemyslíme na to, že tie produkty, ktoré nedokážeme, pre ktorých nedokážeme zabezpečiť odbyt, najlepšie a najlacnejšie, keď ich vôbec nebudeme produkovať. A teraz eh, polnospodári by sa mali dostať do bezprostrednej konkurencie s Novým Zelandom a s Austráliou a tým by sme ešte pridali olej do ohňa na tomto trhu. A preto chceme požiadať aj v rámci tejto rezolúcie, aby sme mlieko vyňali z tých rokovaní a aby tie negatívne dôsledky na polnospodárstvo boli eliminované. A to je aj v zmysle európskych občanových záujmov, ktorí skutočne regionálne sa správajú vo svojich gastronomických zvykoch. Nedáva zmysel po celom svete e, obchodovať s takýmito produktami, keď to vieme zabezpečiť e, regionálne, lokálne. Pani Begin, minúta FDD. Ďakujem, pani predsedujúca. Eh, otvorenie rokovaní pre takúto vyváženú, modernú a komplexnú dohodu eh, s krajinami, ako sú Austrália a Nový Zéland, to predstavuje každopádne krok, ktorý musí Európska unia uzavrieť, aby sa priblížila ku krajinám, ktoré uzavreli dohodu s týmito krajinami transpacifickej oblasti Tichomoria. Je to zaujímavé z pohľadu našich investícií, exportu, ale sú tu aj skryté možné hrozby. Eh, pripomínam tiež plnovstársky sektor, ako vedela kolegyňa, ktorý bohužiaľ znova tu je riziko, že to budú tovary na výmenu, a ktoré sa prejavia aj v rámci našich geopolitických volieb. My musíme každopádne e, zohľadniť aj tie špecifiky, špecifici, špecifika mm, mliekárenského sektora. Takisto, keď diskutujeme o otázkach e, zemepisného pôvodu, ako je otázka e, teda v zmluvách typu TTIP, teraz musíme tiež byť veľmi pozorní musíme zabezpečiť aj maximálnu transparentnosť týchto rokovaní. E, lekcia z TTIP nás naučila, že voľby v rámci takýchto obchodnej politiky musia zohľadňovať požiadavky občanov. My skutočne chceme zabezpečiť, aby hlas občanov bol vypočutý. Ďakujem pekne. Ďalší rečník na dve minúty, nech sa páči. Pán Fielner, tieto obchodné dohody sú e, primerané, pretože Nový Zeland a Austrália, e, dve zo šiestich krajín, s ktorými nemáme preferenčné obchodné dohody, e, o ktorých sme rokovali. Severná Korea, Rusko, Čína a Tajvan sú ďalšie štyri. Austrália, Nový Zeland pokiaľ ide o teda obchod, majú významné obchodné spoločnosti. Som rád, že sú tu tieto rokovania, pretože sa obchod mení prostredníctvom novej tichomorskej dohody. Musíme mať dohody s týmito krajinami, aby sme s nimi obchodovať mohli. Tieto dohody musia byť čo najlepšie a ja dúfam, že zharmonizujeme pravidlá, pretože toto sú dve krajiny, ktoré sú nám veľmi blízke. Ak teda chceme mať globálny štandard, tak v ňom buďme lídrami. Sú tu určité obavy, pokiaľ ide o polnospodárske produkty. Nový Zéland a Austrália sú veľké poľnohospodárskí producenti s obrovskými a rastúcimi regionálnymi trhmi. My žijeme na druhej strane zeme, gule a obchodní dohody e, majú veľký potenciál pre spotrebiteľov. Ehm, prosím, aby komisia využila tieto nové zlaté normy pre obchodné dohody. Bolo by to to najambicioznejšie. A druhá výzva je, um, aby sa to nerozptýlilo v nejakých e, detailných rokovaniach. E, komisia by mala v tomto smere vyvinúť maximálnu snahu. Ďakujem pekne, pán Martin. A ja srdečne vítam e, snahu komisie otvoriť rokovania o tohto týchto dohodách voľného obchodu. E, Ázia a Tichomorský región predstavujú 90 e, svetového obchodu za posledné 10 rokov. Je to pre nás kľúčové a e, s európskym dedičstvom a relatívne blízkosť azijských trhov a členstvo TPP, Austria a Nový Zeland by mohli byť veľmi dôležitými partnermi pre nás. Vzhľadom na ich skúsenosti v obchodných rokovaniach tieto dohody budú možno príkladné Ehm, mohli by byť čo najefektívnejšie a najrychlejšie dosiahnutie, čo je určite v prospech všetkých strán. Majú potenciál byť veľmi kvalitné s veľmi e, silnou kapitolou pre udržateľnosť a rozvoj pre širší región Ázie a Tichomoria. Zvláštne tú skúsenosti s investíciami a myslím si, že by e, tu mala byť dôvera Eh, existujúcich investorov, že sa tento systém urychlí a eh, že tu bude, investície, že tu bude investičný priestor, ktorý bude veľmi kvalitný medzi s týmito dvomi krajinami. Ďakujem pekne. Ďakujem. Pán Martin, akceptujete modrú kartu? Áno. ten Dali, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem, pán Martin. V júli 2013 austrálska vláda formálne reagovala na na revíziu e, bilancie e, kompetencií e, vlády Spojeného kráľovstva. Ako o tom hovoríme dnes, tie perspektívy pre obchodnú dohodu s Austráliou a Novým Zelandom. Myslíte si, že odchod Spojeného kráľovstva z Európskej únie by mohlo ohroziť našu spoluprácu s týmito obchodnými partnermi? Ďakujem. Áno, u, u, niektorí už e, použili tento argument, že by sme mali vytvoriť alternatívu e, zóny voľného obchodu s bývalými členmi Commonwealthu. E, a tieto rokovania to dokazujú. Singapur, Kanada, väčšina z našich afrických partnerov dokazujú, že e, hodnoty Commonwealthu sú prepojené s Európskej úniou a Európska únia z nich má prínos, takže by z toho e, mali mať prínos všetky. E, napomáha to našim e, priateľom z Commonwealthu. Ďakujem, pán Zahradil. Minúta. Ďakujem. Pani predsednička, Komisia Európska únia zaostáva uzatváraní zmluv o voľnom obchode, hlavne pokiaľ ide o Azijsko-Tichomorský región, Spojené štáty sú pred nami, majú veľkú rámcovú dohodu TPP s celou radou krajín. My máme len bilaterálne dohody s Vietnamom, e, tá, tie sú pred ratifikáciou, bude to trvať ešte 2 či 3 roky. Máme dohodu so Singapurom, tá je zmrazená a čakáme na rozhodnutie Európskeho súdneho dvora. Inak nemáme v rukách nič je teda v našom životnom záujme otvoriť sa možnostiam vstúpiť na nové trhy Austrália a Nového Zélandu. Tieto boli dlho záujemcami, mali, dávali to jasne najavo a je na čase, aby sme začali rokovať. Táto bariéra mlčania sa musí prelomiť a vítam Túto aktivitu dúfam, že povedie k rýchlemu a strane priateľnému výsledku. Ďakujem. Ďakujem slovo má pán Omarže na minútu. Pani predsedníčka, ďakujem. Pán komisár, mal som príležitosť eh, celkom nedávno diskutovať s pani komisárkou Mostromovou o ochrane citlivých e, eh, regiónov zo vzdialených regiónov v rozličných obchodných dohodách. E, a chcem tu pripomenúť e, na tejto pôde, e, aký záväzok e, prijala komisárka pred európskymi poslancmi, poslancami, že na to bude dbať. A teda v týchto rokovaniach Australia Novým Zélandom sme teda máme dôveru, že komisia si uvedomuje dôležitosť implementácie a ochrany e, špeciálnych e, produktov zo vzdialených regiónov, ktoré by mohli byť oslabené. A čakáme od komisárky, že osobne dohliadne na to, aby e, sa to stalo v súlade s tými ústeniami, ktoré formulovala pán Morgano. Minúta. Ďakujem. Austrália a Nový Zéland sú e, vzdialené od Európskej únie len geograficky, máme rovnaké demokratické hodnoty a záujmy e, v základných otázkach a hodnotách a bolo tu úzke partnerstvo a bilaterálne dohody. Vo februári Európsky parlament vyslal delegáciu do Austrálie Nového Zélandu. Ja som toho bol súčasťou. A teda vo februári sa stretneme s, s hlavnými politickými uh, zástupcami a so zástupcami obchodného sveta. Je preto dobré, aby komisia otvorila rokovania s týmito krajinami. Potrebujeme moderné vyváženie e, dohody, ktoré budú brať do úvahy citlivé oblasti, napríklad polnospodárskeho sektora a geografického ukazovateľa, myslíme si, že sa musia vyriešiť aj tie nevyriešené veci. Geopolitická úloha v azijsko-tichomorskom regióne e, predstavuje e, potenciál pre európske spoločnosti a to bude mať pozitívny dopad na európskych občanov aj v oblasti e, rastu a pracovných príležitostí. Ďakujem. Na minútu má slovo pani Foster. Ďakujem, pani predsedníčka. Ako podpredsedníčka parlamentnej delegácie pre Austráliu Nový Zéland vítam príležitosť mať túto diskusiu a pozitívne správy o tom, že teraz prebiehajú rozhovory smerom k ich uzatvoreniu s Austráliou aj, s Austráliou aj Novým Zélandom. E, už je e, na čase a e, kvôli rozličným dôvodom sa využívajú zo strany niektorých kolegov na zabranenie pokroku. Ako sme to počuli dnes, chcem povedať, že tu e, boli určité výzvy smerom v týchto krajinách, pokiaľ ide o ľudské práva, a to je naozaj hamba. Mali by e, si pripomenúť, že tisíce ozbrojených síl z týchto krajín prišli o život počas 20. storočia, aby oslobodili náš kontinent a preto teraz očakávam, pán komisár, že tieto rozhovory sa rýchlo ukončia a e, teda táto dohoda tu bude čo najskôr. Toto je obojstranne užitočné, eh, pretože tu budú prínosy na oboch stranách. Ďakujem. Ďakujem. Pán Morel, minúta. Áno, pani predsednička, eh, drahá pani eh, Guillaume, počúvam, že nesmieme strácať čas. Eh, že Spojené štáty nás predbehli e, v Tichomorskej oblasti. Ja si myslím, že predovšetkým treba e, postupovať s opatrnosťou, pretože tí, ktorí majú spoločné hodnoty, e, tak je to aj, pokiaľ ide o demokraciu základné práva s Austráliou a Novým Zélandom, majú aj určitú obchodnú kultúru. Austrália a Nový Zéland Eh, úplne ignorujú pojem geografického označenia pôvodu. Pokiaľ ide o služby, tak tam budú zrejme na negatívnom zozname, hoci my sme na pozitívnom zozname. Hovorím to so znalosťou veci. Keď eh, chceme eh, sa pozrieť na tému poľnohospodárstva, tak Európa sa naozaj musí obávať tohto otvorenia. Poľnohospodárstvo v týchto krajinách je intenzívne, priemyselné normy, normy sú menej prísne a záväzné a nakoniec sa nám môže stať, že európske poľnohospodárstvo bude ohrozené hlavne v mliekárenskom sektore. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, pán Morel. A teraz catch aj Máme ako prvá pani McGuinness. Ďakujem pani predsedníčke ďakujem pani komisárka za váš eh, úvod. Mnohí tu spomenuli sektor poľnohospodárstva ako veľmi citlivý ja e, by som sa zaujímala o viac podrobností práve v jeho súvislosti. Samozrejme, želáme si viac obchodu, to je dobre pre všetkých, ale e, potrebujeme zohľadniť práve tieto citlivé stránky. Ale tu ešte jedna e, väčšia otázka. Európa je zainteresovaná do viacerých obchodných rokovaní, niektoré prebiehajú, niektoré sa ukončili. A ja sa pýtam, kto sa zaoberá celkovým dopadom týchto dohôd, o ktorých sa paralelne rokuje aj e, teda dopad na e, poľnohospodárstvo. Pretože, by tu povedali, máme spoločnú poľnohospodárskú politiku, máme odlišnú e, štruktúru fariem chceme si zachovať farmárstvo v periférnych regiónoch, takže zaoberá sa niekto kumulatívnym dopadom tých jednotlivých obchodných rokovaní na špecifický sektor poľnohospodárstva? signor presidente l'unione europea l'australia e la nuova zelanda condividono. E austrália nová, nový zéland e, demokratické hodnoty ale nesmieme zabúdať na ľudské práva životné prostredie a preto nechápeme prečo tieto krajiny sú jedni z mála vo VHO. Pán Kaputo je pre, prerušovaný. Mohli by ste, prosím, čítať pomalšie, preto nie, pretože nie je možné tlmočiť. Európa má prístup k tejto preferenčnej dohode a tieto eh, ambiciozne dohody s Austráliou a Novým Zelandom sú veľmi dôležité, pretože umožňa členským štátom sa umiestniť do Eh, týchto vzťahov. Musíme podporovať podpisovanie dohovod voľnej eh, obchodnej výmeny. Tieto Dve moderné krajiny, Austrália a Nový Zeland, sú jedny z najmodernejších a preto by sme mali podporovať kontakty s nimi, pán Marias. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου της Ďakujem, pani predsedníčka. Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Austráliou a Novým Zélandom povedie k tomu, že sa odstránia clá a Európska únia bude zaplavená e, lacnými poľnohospodárskymi e, výrobkami a naše poľnohospodárske podniky budú musieť začať naozaj bojovať o prežitie. K tomu treba priradať, priradať aj záujmy eh, veľkých nadnárodných spoločností, ktoré budú posilnené na úkor tých malých. Stredná vrstva bude musieť bojovať o prežitie ešte viac vo svetle aktuálnej eh, krízy. Nadnárodné eh, spoločnosti okrem toho majú aj právo na odškodnenie zo strany EÚ v prípade porušenia určitých práv, ku ktorému vraj dôjde Máme veľký počet nezamestnaných v Európskej únii a e, takáto e, dohoda neposilní rast, ale iba zvýši ďalej nezamestnanosť a chudobu. Ďakujem. Pani Tomašič. Hvala lijepa. Európska únia drugi je trgovinski partner Austrálie a treći Novog Zelanda. S druge strane... Európska únia je dôležitým obchodným e, partnerom pre Austráliu aj Nový Zéland Zároveň je to 16. obchodný e, e, partner pre EÚ a Nový Zeland je 21. E, obchodný partner pre EÚ. Tieto čísla ukazujú, že je veľký potenciál pre ďalší rozvoj obchodných vzťahov s týmito dvoma trhmi. Dohoda o voľnom obchode je logický nástupný krok Kvôli e, silnej prítomnosti Číny v tejto časti sveta EÚ musí posilniť svoje partnerstva s týmito dvoma trhmi. Ak začneme tieto rokovania, dúfajme, že budú oveľa transparentnejšie prebiehať než rokovania TTIP, tak aby naši občania e, boli dobre informovaní o pozitívach aj negatívach. Ďakujem, pán Ashworth. Chcem poďakovať eh, komisii za to, že otvorila obchodné eh, rokovania. Chcem povedať dve veci. Poprvé, eh, beriem na vedomie obavy určitých sektorov poľnohospodárstva. Je jasné, že sa im musíme citlivo venovať, ale je tu nebezpečenstvo, že sa príliš nafúkujú. Chcem zdôrazniť, že v, tomto, v tejto dohode budú vyhercami obe strany po druhé, táto dohoda je e, oveľa e, niečom väč- väčšom než o obchode, o zdieľaných hodnotách, o silných emocionálnych prepojeniach a silných historických prepojeniach, prepojeniach, ktoré mali byť už dávno uznané. Chcem e, teda vyzvať komisiu, aby čo najrýchlejšie postupila ďalej v prípade tejto dohody. Ďakujem, toto ukončuje postup Eye. Ďakujem, pani predsednička, vážení eh, členovia. Chcel by som zdôrazniť zámery komisie pre ďalšie eh, kroky k zahájeniu eh, do, rokovaní o dohode o voľnom obchode s Austrálom a Novým Zelandom. Komisia pritom bude nasledovať platné postupy, vypracuje hodnotenia dopadov a aj príjme iné prípravné kroky tak aby sme e, mohli potom žiadať e, povolenie od rady, aby sme formálne e, začali tieto rokovania o voľnom obchode. Komisia svoj nový prístup popísala v oznámení Trade for All, obchod pre všetkých, v oktobri minulého roka. V ňom komisia popisuje svoj zámer kde chceme eh, eh, sa zase zvedať štyri otázky ako obchod, eh, trvalodržateľný rozvoj, environmentálne otázky, verejné služby, investy a riešenie konfliktov súvisiacich s obchodnými otázkami. A spomína sa tu jasne aj náš cieľ v prípade rokovaní s Austráliou a Novým Zélandom ako aj e, pri ostatných rokovaniach komisia sa silne zasadzuje za zabezpečenie transparentnosti týchto rokovaní a obzvlášť analýzu informácií a dialog s Európskym e, parlamentom, e, ktorý bude riadiť našu prácu. Ďakujem pekne, pani predsednička.